priorita pre EÚ, ale máme teda aj otázku e, práv cestujúcich a ďalšie faktory. Ďakujem pekne, e, vážení e, kolegovia a, a kolegyne. Týmto uzatvárame rozpravu k tejto téme. V stredu 12.30 sa bude hlasovať o tejto téme. Teraz prejdeme na správu pána Zebera a ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky. Teraz dáme slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Zeberovi. Ďakujem pekne, e, e, e, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážení kolegovia a kolegyne. Úvodom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, k práci na tejto smernici. Chcem sa poďakovať za konštruktívnu spoluprácu, ku ktorej prispeli prierezové všetky politické skupiny, pomohla rada aj komisia. Takže pomerne rýchlo sme sa dopracovali k riešeniu ktoré je podporované všetkými stranami. Mm, politika v oblasti vody je beh na dlhé trate a ide o to, aby sme našim spoluobčanom poskytli čistú vodu vo všetkých jej podobách. Treba si uvedomiť, že voda je základným elementom pre všetko živé na našej planete. Chcem poukázať na to, že v roku 2000 sme schválili smernic, rámcovú smernicu o vodách. Je to skutočne taký mílnik, e, na ktorom môžeme ďalej stavať. Tam e, e, sa hovorí o troch je to založené na troch prvkoch. Všetky podoby vody sú zahrnuté. Takisto vychádza sa z povodia ako základného porometra a 2015 by mal byť horizont horizont na dosiahnutie dobrého stavu z hľadiska ekologického, chemického a kvantitatívneho v našich vodách. Takisto sú s tým stanovené určité kvalitatívne chemické normy Žiaľ, na základe e, zistení a prieskumov ešte máme veľa práce pred sebou. Čo sa týka ekologického stavu aj chemického stavu našich vôd, tam sú obrovské problémy, predovšetkým ak hovoríme o pozemnej vode ak e, e, v, tej, v to smernici sa hovorí o ekologických štandardoch. Zahrňame teraz 15 nových látok Máme, e, máme 33 prírodných látok, ktoré sa považujú za e, e, mimoriadne nebezpečné pre akvakultúru, pre ľudí. A teraz prejdeme na ďalší krok. Pridá sa ďalej 15, ďalších 15 látok ktoré vzídu z dojednania zainteresovaných strán a a sedem e, látok, ktoré doteraz boli na zozname, e, prejde preskúmaním. Takisto e, e, sa hovorí o novej metodike merania. E, vlastne pracuje sa s biotami. Nejde, o to, nejde nielen o to, že chceme poskytnúť čistú vodu, ale chceme aj predchádzať tomu, aby sa ocitali vo vode škodlivé chemické látky. Kompromisný balík, ktorý sme dali dokopy, sa opiera o tieto prvky. Máme e, taký zoznam látok, ktoré si žiadajú mimoriadnú monitorovaciu pozornosť, ktoré budeme sledovať a na základe dlhodobejšieho sledovania ich buď zaradím, za, za, budeme kategorizovať ako nebezpečné alebo bezpečné. Čiže to, to je taký zoznam látok. Na, na začiatku to bude 10 látok na tomto zozname. Každý rok sa pridá jedna ďalšia látka. Po druhé, poprvýkrát zahrnieme aj e, farmakologické látky, takže tá sú dva, e, dva, dva hormóny a je tam takisto aj farmaceutická látka, ktorá e, sa používa na liečbu zápalov. Tieto, tieto takisto bude, budú podrobené nášmu sledovaniu. Pre, robíme to preto, že čoraz viac a viac sú naše vody zaťažované týmito látkami. Takže tie, do, ten doterajší zoznam e, látok má milník 2015, nové látky rok 2020 a potom crosslinks, to bola požiadavka EP ak nejaká látka je povolená e, v určitej národnej legislatíve, tak e, musí byť, podro- ak, ak príde situácia, že to bude vyhodnocované z hľadiska škodlivosti prevodu a zistí sa, že je to škodlivé, tak potom spätne do toho národného systému sa to vniesie ako zakázaná látka. Ďakujem, pán Seber. teraz má slovo pán Potočník. Pani predsedníčka, ctení poslanci parlamentu, prvom rade sa chcem poďakovať a zablažovať e, spravodajcovi Richardovi Sebrovi a e, jeho týmu za e, ich dôslednú prácu na návrhu komisie. Tiež sa chcem poďakovať Výboranovi za to, že z veľkej miery podporili prístup, ktorý sme predložili a vďaka podpore výboru sme dokázali podporiť niektoré z týchto návrhov na najvýznamnejšie ciele v kompromisnom texte po rokovaniach, ktoré môžem popísať e, ako náročné. Komisia vníma tento návrh ako dôležitý a to aspoň z troch dôvodov. Poprvé, poskytuje e, tú veľmi potrebnú aktualizáciu zoznamu e, znečistujúcich látok, tzv. prioritných látok v alebo na základe smernice o vodách. A mm, toto vychádza z prehodnotenia posledných e, dôkazov o veľkom rozsahu chemikálií, vrátane tých, ktoré do toho zahrnul parlament, e, keď e, bola prijatá e, smernica o e, kvalite vody v roku 2008. Najnovší zoznam a pravidelné monitorovanie všetkých e, znečistujúcich látok v členských štátoch e, je uložené a to je dôležité, pretože mnohé z týchto látok e, sú veľmi trvácne a akumulujú sa v um, biosfére a tiež e, narušujú činnosť e, endokrinologických hľad. A tiež je dôležité, aby e, sme e, postupne znižovali a m, mm, skončili s vypúšťaním týchto znečistujúcich látok do vody. Táto smernica tiež e, vyzýva k identifikácii e, nových e, znečistujúcich látok vo vode a toto je dôležité kvôli cezhraničnej povahe tohto znečistenia. Po druhé, tento návrh zavádza mm, Mm, ustanovenia e, pre určenia chemického stavu vody. Verejnosť bude môcť lepšie pochopiť kvalitu vody v mieste ich e, života a pracoviska. Európsky parlament a jeho výbor pre životné prostredie toto doplnil tým, e, že e, zavedol výdenú požiadavku na včasné elektronické podávanie informácií. Po tretie, tento návrh zahrňa nový monitorovací mechanizmus, aby pomohol vypracovať základňu um, údajov a dôkazov pre identifikáciu nových znečistujúcich látok v budúcnosti a toto môže členským štátom identifikovať nové látky, ktoré predstavujú riziko pre eh, životné prostredie a pre ľudské zdravie. Teda tento návrh predstavuje dôležitý krok vpred, ale tie tri farmaceutické látky, ktoré komisia navrhla na základe eh, silných vedeckých dôkazov, ktoré sme majú zahrnúť na zoznam prioritných látok, ehm, boli posunuté na ten prvý monitorovací zoznam a mm, komisia e, si uvedomuje riziko, ktoré predstavujú tieto tri látky a jasne vyhlasuje, že budú na monitorovanom zozname, aby e, sa identifikali opatrenia potrebné na riešenie týchto rizik. Ja však e, s politovaním musím povedať, že ak nebudú jasné vedecké dôkazy, tak tieto tri látky nebudú na um, zozname priorit a preto uh, to nebude uh, vhodný a primerný prístup. Úvahy o ďalších uh, farmaceutických látkach v životnom prostredí budeme sledovať prostredníctvom rozvoja strategického prístupu k tejto téme. Silní poslanci, veľké množstvo práce je za týmto návrhom a to aj vedecké prehodnotenie, aj hodnotenie dopadov. Viacerí mm, experti, aj poslanci, aj členové komisie, mm, výbor pre životné prostredie, aj e, vedci nám poskytli svoje vstupy a vedecké dôkazy z e, tohto rizika by e, spokybnili plnenie tohoto cieľa a v záujme zamezenia ďalšieho meškania my príjmame tento kompromisný návrh, aby sme tiež zabezpečili dohodu v prvom čítaní. Komisia je odhodlána pracovať s členskými štátmi, aby zabezpečila hladké a účinné plnenie tohto návrhu. Spoločná stratégia realizácie e, rámcovej smernice o dách e, e, plní svoj účel a e, musí zabezpečiť, že dodatočné Usmernenia o mm, metodách monitorovania budú zahrnuté do strategického pracovného programu roku 2013-2015. Som presvedčený, že táto smernica značne prispieje k zlepšeniu hm, kvality vody a preto bude mať tiež pozitívny dopad na zdravie ľudí. Ale viaceré zmeny zavedené v návrhu komisie e, počas prvého čítania vyžaduje, aby komisia vyhlásila hm, potrebné ustanovenia k riešeniu rizík, ktoré predstavujú tieto tri farmaceutické látky. Po druhé, závislosť právnych lehod a ustanovení nezáväzných e, usmernení a tiež využitie e, novopilné doložky a my e, predložíme tieto vyhlásenia na, e, do zápisnice plenárnej schôdze. Napriek tomu komisia toto posudzuje za pozitívny posun v správnom smere a akceptuje tento kompromisný text. Takže pán Zeber a silní poslanci, ešte raz vám ďakujem. Komisár Potočník. Ďakujem komisár Potočník a teraz um, rečníci v mene politických skupín. Najprv chcem dať slovo kolegyne Krista Klas v mene EPP na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár Potočník, ceny kolegyňa, kolegovia. Um, pri vode sme všetci citliví a nebo uh, to peniaze a euro, uh, ktoré uh, priniesli um, prvé európske hnutie k pohybu, bola to voda. Voda je starosťou miliónov um, európskych občanov a um, požiadavka na čistú vodu zjednocuje celú Európu. E, my e, máme vodu v mnohých nariadeniach e, a predpisoch nielen v monitorovaní, ale máme ju pevne stanovenú v zákone a vieme, že len pri dobrom zasúvaní vodou môžeme zabezpečiť znečistenie a vieme, že každé znečistenie našich vod ťažko možno odstraniť a napraviť. Teraz hovoríme o prioritných látkach vo vodách a som rada, že po dvoch trialógoch je dobrý e, kompromis na stole a ďakujem spravodajcovi pánovi Zeberovi, ktorý e, s veľkým ohľadom e, bral, viedol tieto rokovania v parlamente. Vývoj nových látok aj nových techník a analytických metód vyžadujú neustále prispôsobovanie a sú to nové obavy, ktoré E, vyplývajú z nových e, zmien v životnom prostredí a tieto musíme pozorovať. A tento e, monitorovací zoznam je kľúčový pre sledovanie kvality vôd a je správne, že farmaceutické látky sú teraz na tzv. pozorovacom zozname a môžeme aj ďalšie údaje zbierať a hodnotiť a E, samotný tento e, pozorovací zoznam musí byť tiež predmetom pozorovania, musí byť neustále aktualizovaný a musia byť e, látky buď zahrnuté na prioritný zoznam, alebo musia byť vymazané, mať možnosť byť vymazané z tohoto zoznamu. A len takto ich bude možné priamo pozorovať a bude možné priamo proti nim príjmať opatrenia. Tento kontrolný zoznam je dobrý prístup k ochrane našich vôd a tým aj nášho zdravia. Eh, Ďakujem, pani Klás. A teraz SND pán Arzenis, nech sa páči na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, vážení kolegovia, V rámci tejto smernice sme žiadali taký postup, aby lieky boli zapísané do tohto zoznamu prioritných látok a takýmto spôsobom Európania budú vedieť, aké sú koncentrácie takého či onakého lieku a potom sa bude e, možné sústrediť pri budúcej revízii na tieto problémy. Žiadali, žiadali sme o zmenu po schvaľovacích postupov pre lieky, aby sa bral do úvahy aj dopad týchto liekov na životné prostredie prísnejšie kritéria e, pre takéto nebezpečné látky, ktoré sú už uznané ako také a je skutočne škoda a hamba, že sme nevyužili túto príležitosť aby sme využili, aby sme dosiahli e, dobrý e, harmonogram a aby sme do roku 2027 dosiahli požadované ciele. Zatiaľ, čo pozornosť sa obracia na vodu v Európe, zaslal som vám list e, verejnej dopravy a odborov verejnej dopravy, ktorí protestujú proti sprivatizovaniu eh, určitých oblastí, napríklad jedna zóna, ktorá je klasifikovaná v Natura 2000, došlo k mm, preorientovaniu toku rieky na to, aby eh, sa voda využila na produkciu elektriny. Je to naozaj hanebné, že prírodný park sa za takýchto podmienok zničila. Ja by som vás rád upozornila na tento problém.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 kvalita, e, dobrá kvalita vody je prioritou pre nás všetkých, ale musíme mať reálne očakávania, aj e, reálne e, harmonogramy. Ja som vždy bola proti tomu, boli, boli zahrnuté tie tri farmaceutika do zoznamu nebezpečných látok, pretože sa mi zdá, že je neospraviteľné, aké náklady by to vyvolalo 35 miliard eur v Spojenom kráľovstve eh, by bola suma za 5-ročné obdobie, aby sa eliminovali tieto látky. Trošku oponujem pánovi komisárovi, že existujú vedecké podklady, ktoré dosvedčujú, eh, že takéto látky sú problémy. Myslím si, že takéto náklady zvýšené náklady, ktoré budú prenesené do účtov obyvateľstva závodu sú, nie, sú neospravedlniteľné. Eh, hovorilo sa tu o rámcovej smernice o vodách a inej legislatíve EU týkajúcej sa mm, vody iným spôsobom. Musím povedať, že na trialogu bolo dosiahnuté veľmi priaznivé kompromisy a takisto aj kompromisy boli dosiahnuté, čo sa týka harmonogramov a čo sa týka toho vočlistu. Za moju politickú skupinu môžem konštatovať, že budeme hlasovať kladne. Ďakujem. Pani Estrela. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, Znečistenie vod je veľkou hrozbou pre životné prostredie a vodné biotopy, ohrozuje kvalitu aj kvantitu pitnej vody a je to jedno z hlavných environmentálnych znepokojení alebo obav. Táto smernica si stanovila za cieľ, aby sme mali dobrú e, chemickú aj kvantitatívnu úroveň vodných tokov v roku 2015, tým, že sa zadefinujú stratégie na boj proti znečisteniu Revízia zoznamu prioritných látok umožnila zadefinovať nové e, nebezpečné látky pre vodné prostredie. Dohoda nezačlenuje tri farmaceutické látky v prioritnom zozname, ale sú v tom zozname nebezpečných e, látok. Musíme mm, kontrolovať prítomnosť takýchto farmák vo vode, pretože môžu byť nebezpečné pre zdravie a tým, že sú len na tom pozorovacom zozname, tak e, je možné sledovať ich pôsobenie. Je dobré, aby sa rozšíril počet látok na tomto e, zozname prioritných látok a musia sa rozvíjať synergie s ďalšou legislatívou, ako je REACH alebo legislatíva o pesticidoch a biocidoch. Ďakujem, pani Estrela. Teraz ideme ku Catch the Eye. Mám dve žiadosti o slovo. Najprv pán Pán komisár, vážený prítomný, správa pána Zebera je vynikajúca a je rozhodujúce e, obhajovať otázku kvality e, vôd v EÚ. Potrebujeme spoločné normy pre celú EÚ. Všetky vodné toky, ktoré pretekajú cez Maďarsko, tak presahujú eh, hranice a teda potrebujeme paneurópsku legislatívu na ich ochranu. Došlo k eh, nehodám, ktorý, ktoré postihli Tisu či iné maďarské rieky a preto musíme ochraňovať kvalitu vôd v našich povodiach. Od nášho prístupu do EÚ v roku 2004 majú v Maďarsku asi 2,5 milióna obyvateľov problémy s kvalitou pitnej vody, hlavne v oblastiach e, stredného Maďarska, kde dochádza k vysokej koncentrácii nebezpečných látok v podzemných e, vodách. A my samozrejme chceme obhajovať práva všetkých európskych občanov. Teraz ďalší rečník. Voda je verejné, verejný majetok a legislatíva musí byť taká, aby boli náročné kritéria, aby sa dosiahla environmentálna ochrana, ale tiež potrebujeme také e, služby, verejné služby distribúcie vody, potrebujeme verejný výskum v tejto oblasti, potrebujeme kvalifikovaný a špecializovaný personál e, vo, vodne, vo vodnom hospodárstve a potrebujeme aj verejnú stratégiu pre ochranu kvality vod. A toto všetko sa v mnohých krajinách stráca. Portugalsko je jedným príkladom tým, že sa netolerovateľným spôsobom zasahuje a Európska komisia vplyvala na to, aby došlo k privatizácii v oblasti vodného hospodárstva v Portugalsku. Tým spôsobom sa ohrozuje e, dobrý managing a ochrana e, vody a Táto legislatíva e, hovorí v tomto zmysle, že e, teda treba dosahovať vysokú kvalitu vody, ale počas rokovaní s parlamentom a s radou e, ten postup, ktorý sa zvolil, nebol adekvátny. Ďakujem. Ďalší rečník. Komisár Potočník. Ako iste vie pán Zeber, tie vyjednávania neboli ľahké viac ako 10 zasadnutí rady, 3 korapéry, tri, e, e, e, zasadnutia trialógy, aby sme sa dopracovali k dohode po prvom čítaní. Takže pochvala za odvedenú prácu vám náleží a bez, bez E, snahy EP bez toho, aby venovali pozornosť takým tým novým aspektom farmaceutika, ten výsledok by nebol tak dobrý ako jed. Bol tu, bola tu nastolená otázka nákladov, vyvolaných nákladov. Vždy pri každom našom návrhu musíme vypracovať aj posúdenie vplyvov. Nič nie je e, zadarmo, ale musíme e, prihliadať na obe strany mince, aké sú náklady na opravu, nápravu a e, druhé sú náklady, ktoré vyplynú z, z neriešenia situácia. Ak e, posúdime situácie o 10 rokov, tak e, určite nám vyjde, že tie náklady za neriešenie situácie e, budú oveľa vyššie ako teraz nami vyčíslené náklady za nápravu. Vždy treba porovnať e, získaný úžitok voči nákladom vynaloženým a my máme snahu mať to vyvážené, ale musíme mať takisto na že snažíme sa chrániť ľudský život, životné prostredie a musíme to robiť efektívne. Čo sa týka vedecky doložených dát, my máme, e, my máme výsledok našej práce, ktorý vychádza z vedecky doložených dát. A veda ide dopredu, akékoľvek nové vedecké dáta a dôkazy budú k dispozícii, vždy to budeme zohľadňovať. Či už budú prichádzať od zainteresovaných strán, či z podnikového sektora, či z akademickej pôdy. Je to totiž tak závažná problematika, že len na, zadeck, len na základe vedecky podložených údajov eh, je potrebné postupovať. Takže e, teraz je, je čas na to, aby sme uplatnili v praxi e, tento návrh, úzko spolupracovať s členskými štátmi, to je úmysel komisie. Chcem sa vám všetkým poďakovať e, za podporu, ktorú získal tento návrh. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz má slovo spravodajca Richard Zeber. Ďakujem pekne za slovo. Ako bolo povedané, tento úspech vzýšiel z vynikajúcej spolupráce všetkých zaangažovaných. Ja sa chytím toho posledného, o čom hovoril pán komisár, a to je implementácia. A návrh e, môže byť len taký dobrý, ako je dobrá tá realizácia v praxi tá implementácie. Ale ak sa pozrieme na tú nákladovú stránku, e, tak e, musíme pritom brať do úvahy aj úžitok z toho e, plynúci, veď chceme mať čistú vodu pre našich občanov, veď je to otázka zdravia. Takže cez prízmu týchto skutočností treba vnímať vyvolané náklady. Ešte jedna poznámka k tým farmaceutickým látkám. To je veľmi dôležitý a správny krok a e, samozrejme e, nebudeme utíchať v našom zbere dát. E, nejde o to, aby politika o vodách zakazovala nejaké liečiva. Ide o to, aby zodpovedné orgány aj pacienti samozrejme požívali to, čo potrebujú, ale v tej oblasti farmaceutickej, ale treba venovať pozornosť tým škodlivým vplyvom e, e, liekov a liečiv, e, či na ľudské zdravie alebo zdravie zvierat. Na záver mám jednu prozbu na vás, komisár Potočník. Ja skutočne verím, že kolegium bude sledovať návrh návrh pána Barniera, komisára Barniera, aby skutočne tie voda bola vyňatá z tej novej koncepcie poplatkov, e, licenčných poplatkov alebo koncesionárskych. Skutočne ide e, o to, aby sme na to správnymi očami pozerala a e, ja nespochybnem potrebu transparentných nákladov, ale v danej situácii by bolo e, lepšie, keby v tejto chvíli to nebolo zahrnuté do zoznamu e, položiek a, služieb, ktoré podliehajú licenčnej politike. Týmto uzatváram rozprávu k tejto téme. Zajtra sa bude o tom hlasovať o 12. Ďalším bodom nášho programu sú jednominútové vystúpenia.